Dobre, teraz budeme pokračovať eh, s vysvetleniami hlasovania. No a dostávame sa teraz k správe eh, Klás. No a slovo dostáva pani Rojtova na jednu minútu. Pane predsedkyne. vážená pani predsednička, vítam kompromis, ktorý príjme vlády Európskej únie.